návrhy. Teraz prejdeme k, hlas- k hlasovaniu. Musím vás poinformovať o tom, že pán Klerunen k hlasovaniu o tomto e, uznesení e, na e, budúcom zasadnutí v Štrásburgu sa bude vyjadrovať, preto teraz sa nebude konať vysvetlenie hlasovania. Teraz to budeme mať uznesenie EPP, SND, ALDE a Zelených teda štyroch e, frakcií. Odsek e, 1, pozmeňovací návrh 17, kto je za, e, kto je proti, zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh. Dobre, e, otvárame elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Pozmeňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa. To si musíme naozaj skontrolovať. Preverujeme si elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz pozmaňovací návrh 15, e, menovaté, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Návrh je zamietnutý. Odsek 2, pozmaňovací e, návrh e, štvorke Ehm, hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Návrh je zametnutý. Teraz pozmeňovací návrh 28 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, je to tiež zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 18, kto je za, proti. Držali sa to, musíme e, si skontrolovať. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Návrh je zamietnutý. Teraz prejdeme k pôvodnému textu v troch e, častiach. E, prvé dve časti sú bez menovitého hlasovania, takže kto je za prvú časť, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Tretia časť je menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Teraz prejdeme k odseku 3. E, e, tam je pozmeňovací návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k odseku 4. E, k nemu je pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Pôvodný text, o ňom sa hlasuje menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté teraz e, odsek 5, pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 30 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 20, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme k odseku Neprepačte, po, odseke, po odseku 5 a si návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté, odsek 7, pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, je prijatý. Po odseku 7 pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa, zamietnú. Teraz prejdeme k odseku 9. Tu je pozmeňovací návrh číslo 8 za, proti, zdržali sa, je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 12 za, proti, zdržali sa, tiež zamietnutý. 31 za, proti, zdržali sa. To je zamietnuté. Pôvodný text. Kto je za pôvodný text za? Proti. Zdržali sa. Je prijatý. Po oceku 9, 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. To bolo jasne zamietnuté, prosím pekne. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Teraz odsek 10, pozmeňovací návrh 24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pôvodný text. Kto je za pôvodný text? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Ocek 11, 32, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Pôvodné znenie odseku 12 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Pôvodné znenie odseku 12. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Teraz prejdeme k pozmaňovaciemu návrhu 16. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. Ocek 13, 33D, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Deviatka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trináctka za, proti, zdržali sa zamietnuté a pozmeňovací na 25 to je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňovací návrh číslo 10 k nemu je e, ústny pozmeňovací návrh pána Messerschmitta. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V mene skupiny EKR e, by som e, chcel navrhnúť ústny pozmeňovací návrh, ktorý mení tento pozmeňovací návrh tak, že druhá časť by sa vyčiarkla. Takže and others who wish to organize referendums on EU memberships is taken out táto časť by sa z textu vyňala a jediné, čo by tam ostalo, o čom by sme hlasovali, hlasovali by bolo nasledovné. Uh, Sú proti tomu uh, námietky? potrebných je 40 poslancov, oveľa viac z nich sa postavilo, takže váš ústny pozmeňujúci návrh nie je e, prípustný, takže hlasujeme o pôvodnej forme pozmeňujúceho návrhu za, proti. Zdržali sa. Takže menovité e, hlasovanie. K tomuto otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. tesne e, zamietnuté. A teraz pozmaňovacie návrhy 1 a 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si skontrolujeme. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. prijaté. Ďakujem pekne za pomoc. A teraz prejdeme k uzneseniu jeho celku. Hlasujeme o ňom menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Ďakujem, dámy a páni. Eh, uznesenie je prijaté. Eh, protokol tohto zasadnutia, dámy a páni, eh, bude predložený parlamentu na schválenie na začiatku budúceho zasadnutia, ak nebudú žiadne námietky. Uznesenie prijaté na tomto zasadnutí postúpim gremiam spomenutým v uznesení. Zasadnutie Európskeho parlamentu je tomto prerušené.